žiadosť o zmenu v členstve v dvoch výboroch. Zoznam týchto žiadostí bude zverejnený v zápisnici z tohto zasadnutia. Ak nebudú vznesené výhrady pred schválením zápisnice, tieto zmeny budú považované za schválené. To sú oznámenia predsedu a teraz môžeme začať dnešnú rozpravu a poprosím vás opätovne o ticho. Budeme teraz